spravodlivým, aby ste sa to dokázalo vyriešiť. Ďakujem pekne. Pán Kuhs, na jednu minútu, nech sa páči. Pán Kuhs. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, keď ste pred 14 rokmi sa stali ministerkou pre rodinu, a tak moja manželka a ja sme sa veľmi potešili, pretože e, sme vedeli, že máte 7 detí a ste z veľkej rodiny. No a my sme vtedy čakali naše desiate dieťa, no a preto sme rátali s tým, že e, vy budete robiť dobrú politiku pre rodiny. Bohužiaľ sme sa veľmi sklamali. No a keď dnes sa vidím a počul som váš prejav, chcete budovať Európu, na základoch gréckej filozofie a rímskeho práva, ale niečo tam ešte chýba. Mne chýba kresťanský základ, kresťanské korene Európy. Bez toho to nemôže fungovať. A zrúti sa to. No a ja sa bojím, že vy budete budovať len novú babylonskú väžu, alebo že tu bude dom, ktorý sa zrúti pretože bude stáť na slabých základoch. A želal by som si, aby ste tomu dokázali zabrániť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Jaký, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani ministerka Európska únia e, spustila ponižujúci postup podľa článku 7 proti Polsku. Niekto rozhodol, že je zákonné, keď napríklad sudcovia akceptujú kradnutie majetku od 115 ročných ľudí. No a druhá strana je nezákonné, keď obmedzujeme vplyv ľudí na spravodlivosť. Napríklad my sme implementovali náhodné pripisovanie súdnych spisov na súdoch a prípadov. Vždy, keď sa pýtam, ukážte mi aspoň jeden príklad, jeden nie 8, nie 10, jeden príklad riešenia, ktoré implementujeme v Polsku, ktoré neexistuje v inej krajine, tak eh, vždy je tu rovnaká odpoveď. Ticho, ticho, vážená pani ministerka, no, z tohto dôvodu sa pýtam, ukončíte eh, túto smiešnú dnešný politický proces eh, článku 7. Ďakujem pekne, pani Švica. Nech sa páči, Dubravka. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani von der Leyen, ďakujem pekne za vaše úvodné slova. Chcela by som ešte raz pripomenúť, čo sme mali proces volebných lídrov. My sme mali svojho volebného lídra, pána Webera. Žiaľ, tento proces, ako už povedali viacerí, stroskotal. Teraz máme vás ako kandidátku. Keď teda neúspel proces volebných lídrov, musí uspieť aspoň proces proces, že relatívna väčšina e, bude e, vypočutá v tomto parlamente a som rada, že ste ako predstaviteľka našej strany teraz tu v parlamente. A prečo sa tiež teším je, že ste e, žena, tiež ma teší, že ste avizovali, ako má vyzerať kolegium komisárov a ako to bude vyzerať na radia v komisii s rodovou rovnosťou? To, čo ste nespomenuli, je následovné. Pochádzam z Chorvátska, najmladšej členskej e, krajiny. Ja viem, že, mám, že máte dobré vzťahy aj s našim pánom ministrom obrany. Ja nepočula som o, o, od vás veľa o rozdielmi medzi e, východom, západom, juhom a severom, Schengenom, ne Schengenom. Je veľmi dôležité, aby e, sa konečne robilo niečo aj s Chorvátskom Slovenskom ako kandidátom na vstup do šengenského eh, priestoru. A tiež by ma zaujímalo, ako eh, vidíte situáciu v súvislosti s eh, rozšírením EU o krajiny tzv. západného Balkánu. Z radosťou som si vypočula, ako vidíte ekonomické veci, budete počúvať ekonomiku, priemysel, pretože tým majú slúžiť ľuďom. Mm je, um, je potešením, že máte teda takýto vzťah tejto problematike. Tiež váš eh, zelený eh, eh, deal, green deal sami pozdáva, aj keď zelení avizovali, že nebudú za vás hlasovať. Je to dobrá stratégia, teším ma, že bude súčasťou vášho portfólia. Pokiaľ je o migráciu, chcela by som, aby sa pokračovalo v pláne pre Afriku. Aj pán Weber mal vo svojom programe dokonca osobitného spolnomocenca pre Afriku, takže by som si želala niečo niečo eh, podobné, pretože Európu samozrejme musíme chrániť. Takže v tomto zmysle vás budem eh, podporovať, chcem vám zagratulovať a chcem pripomenúť celému parlamentu, aby sme si pripomenuli, prečo sme všetci pristúpili do Európskej únie. Eh, cieľom našim je mier a parlamentná demokracia. Kolega Moreno Sanchez na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Pani van der Leyen, vítajte v dome európskych občanov a občianok. Vy ste neboli špicen kandidátkov a nie ste ani socialistkou momentálne. E, potom na konci legislatívneho obdobia uvidíme. Ale viete, že váš e, vstup na post predsedu e, komisie ide cez socialistov. E, povedali ste, že ste ochotná kráčať spolu s nami e, a ste ochotná prijať záväzky, ktoré požaduje naša skupina. Váš e, mandát bude mať pečať socialistov e, s väčšou sociálnou spravodlivosťou, minimálnym európskym platom, e, e s istým zamestnaním a s garanciou pre deti. My si ceníme aj vašu stratégiu pre rodovú rovnosť. E, rovnako e, vítame vašu E, vašu snahu odstrániť rozdiely v plate, mačizmus, violenciu, násilie proti ženám. A preto, vážená pani Fan Leyen, ak budete zvolená, pracujme spolu, aby sme tieto vaše záväzky splnili e, s smernicami, nariadeniami, e, finančnými nástrojmi a adekvátnymi zdrojmi. Pani van der Leyen, ak budete zvolená, my budeme s veľkou radosťou spolupracovať s prvou ženou, ktorá bude predsedníčkou Európskej komisie. Honorevole Katainen, prego. Pán Katainen, jedna minúta. E, žiadam všetkých, aby rešpektovali rečnícky čas. Ďakujem. Kiitoksia puhemies. Rova... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani von der Leyen, vo vašom programe ste dali priority otázkam boja proti klimatickým zmenám. No aj v tejto diskusii ľudia žiadajú konkrétne riešenia, no a preto aj ja by som sa rada zameriavala e, na klímu a lesy, pretože sú úzko prepojené, je veľmi dôležité, aby sme išli cestou e, uhlíkovo neutrálnej Európy, mali na to stratégiu. V Mm, komisie z roku 2015 veľmi dôležitú úlohu hrá nízkouhlíková bezropná spoločnosť a dôležité na to sú lesy. No a mňa by zaujímalo, ako vy zaistíte, aby v Európe použite dreva sa vnímalo ako riešenie a nie ako príčina klimatických zmien. Aké sú vaše názory na túto konkrétnu otázku? Ďakujem pekne. Pán Kolaja na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Vážená pani van der Leyen, na poslednom, na poslednom verej konzultácii väčšina aktérov a občanov uh, uh, šila, ale odmietla režim zároka. pre, pre poskytovateľov obsahu online. Ako viete, to bolo súčasťou kontroverzných, kontroverznej reformy. No a tisíce ľudí len v Nemecku protestovalo proti vtedy článku 13, teraz článku 17 smernice o autorských právach a proti zavedeniu plodových filtrov koľko miliónov podpísal tú petíciu najväčšia v európskej histórii bola. No a v kontraste s tým všetkým vo vašej EU, agende pre Európe vy chcete znovu otvoriť smernicu o elektronickom obchode a zl- zlepšiť pravidla bezpečnosti a záruka. Mohli by ste nám povedať, čo to znamená presne a môžete potvrdiť, že princíp mesečného prístavu pre poskytovateľ obsahov zostane neporušený a môžete zaručiť, že nebudete navrhovať žiadne povinné filtre. Ďakujem pekne, pán Beck. Na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani ministerka. Eurozóna spolu s Japonskom má najnižší rast a najvyššie dane rozvinutého sveta. Dane CO2 v EÚ si vyžaduje jednomyselnosť. No a vy a v tomto prípade, vážená pani ministerka, a princíp jednomyselnosti v daňových otázkach na úrovni EÚ spochybnujete. Vaše ministerstvo vyhodilo milióny na externých poradcov, hlavne a poradenskej firme McKinsey. Aj napriek tomu len tá jedna tretina vybavenia spolkovej armády je nasadenie schopná. No a tomu napísali, že McKinsey používa ministerstvo obrany ako bankomata a platí eh, kredo armáda zlyhá, poradca ehm, zarába a ľudia platia. No a kolegyne, kolegové, chceme ďalšie poradenskú firmu na to, ako nemeckú politiku lepšie implementovať v celej EÚ. Naši občania to určite nechcú. Ďakujem pekne. Pán Vondra, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, predseda, vážená pani ministerka. Ja som si vás vypočul minulý týždeň na našej skupiny, skupine a bol tu taký znak nádeje, ale po prečítaní vašeho včerajšieho listu a dnešnom prejave musím povedať, že som čoraz viac sklamaný. Vy ste úplne ustúpili agende progresívnych a zelených a je to jasné, politik klimatických klimatickej politiky, keď ste prijali 95 požiadavek zelených a oni chcú tých ešte zostávajúcich 5 a pravdepodobne to aj urobíte. Ja si myslím, že namiesto toho, aby sme sa prispôsobili klimatickej zmeny, vy ste prijali tie nerealistické ciele do roku 2030. No a ja som z Československa. Pre mňa tá vízia bez uhlíkovej spoločnosti mi pripadá ako um, bestriednú spoločnosť, čo je nerealistické. Ja si pamätám, že v Číne každý jazdil uh, bicykel a pričom každá rodina v Európe uh, má auto. Myslíte si, že uh, vízia Európy bude taká, že niekoľko miliardárov bude jazdiť na elektrických autách a ostatní budú jazdiť na bicykloch a v Číne každý bude mať auto. Toto je vaša vízia konkurencie schopnej Európy? Ďakujem. Ďakujem pekne, Sean Kelly, na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja by som rád privítal pani van der Leyen a zažil všetko najlepšie, no uh, vaša práca za posledných pár týždňov je obdivuhodná. Ukázali ste, že ste žena mnohých schopností, že ste úctivá a veľmi dobré osobnosti vybavená na zastávanie funkcie predsedničky komisie. Vy ste hovorili o mnohých eh, dôležitých oblastiach a ktorá téma, ktorá bola najdôležitejšia a v európskych voľbách boli klimatické zmeny. Ja vítam váš prístup k tomu na jedna vec, o ktorú vás chcem požiadať, ja by sme zaistili, že keď ideme cestou nízkouhlíkového hospodárstva, aby sme eh, nikoho nenazanedbali, potrebujeme spravodlivý prechod pred každých eh, občanov Írska, Nemecka, Talianska alebo podnikov Polska. Hovorilo sa tiež o volebných lídroch. a Vy ste hm, podľa uhla pohľadu buď obeťou alebo víťazom. Myslíte, že by bolo dobre vytvoriť pracovnú skupinu nominantov z rady, parlamentu a komisie, aby predložili nejaké návrhy o tom, ako by to v budúcnosti mohlo fungovať a tak zachrániť tento proces. Ja tiež, mi sa tiež veľmi páčilo to, čo ste povedali o Brexite a vaša konzistentnosť v odpovediach, ktoré ste mi dali na skupine EPP. A to ste odpovedali tu, čo sa týka backstopu, dohody o vystúpení a flexibility, o rozšírenie, ak to bude potrebné. No a rád by som vás požiadal ešte, aby ste ďalej zdôrazňovali svoju podporu pre Írsko aj v budúcnosti, pretože Michel Barnier, Jacques Juncker vždy podporovali. No a na záver snáď len dodám, eh, že rodová rodnosť eh, je otázka, kde ste ideálnou eh, líderkou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Liberacký. Nech sa páči, Boguslav, na jednu minútu. Ďakujem bardzo, pani przewodniczący Sasa. Ďakujem. Va, ďakujem, pán Sasa. Socialdemokratov chce... Uvážená pani van der Leyen, v mene sociálnych demokratov v Poľsku e, vám chcem vyjadriť našu sympatiu po našich rozhovoroch a chcem povedať, že tak ako ste vravili, že bez záväzku, pokiaľ ide o právny štát, sa nedosiahne nič. A to isté platí aj pre ochranu klímy. My chceme, aby dých, vzduch, ktorý dýchame, bol zdravý, aby naše potraviny boli zdravé a takisto chceme, aby náklady na ochranu životného prostredia boli spravodlivo rozdelené. Rovnako vítame vaše vyhlásenie ohľadne posilnenia e, koheznej politiky. E, my potrebujeme rovnako minimálny plat a potrebujeme garantovať dôstojnosť európskych občanov. My sme za to. A pokiaľ ide o zahraničnú politiku, chýba nás orientálna dimenzia Rusko, Ukrajina, e, krajiny východného partnerstva. Tam je niekoľko bodov, ktoré chýbajú. Mám pocit, ako keby tu mala existovať nejaká geografická nerovnováha. Máme tu Francúzsko, ktoré má tu najvyššiu úroveň, potom tu máme Poľsko, Španielsko a východné krajiny vôbec vo vašom e, e vystúpení nezazneli a ja dúfam, že dostaneme nejakú kompenzáciu. Ďakujem. Pán Kiučiuk, minúta господин председател фон дер лайен определено е. vážená pani von der leyen vážený pán predseda Všetci potrebujeme transformáciu, to je posolstvo, ktoré nám adresovali európske občania. Je jasné, že oni chcú Európsku úniu, ale nechcú, ale chcú, aby bola zmenená, aby sa zreformovala a aby sa im viac priblížila. E, väčšia integrácia je dôležitá, ale rovnako je potrebné, aby to nebolo na úkor rozšírenia. Integrácia krajín Západného Balkánu je kľúčovou otázkou. To je bezpečnostná zóna a je to teraz súčasť Európskej únie. Ak nebudeme mať komisára pre rozširovanie, to znamená, že nebude ďalšie rozširovanie. A my tu e, sme svedkami nielen únie dvorýchlostnej, ale vidíme tu aj Európu, kde sú rôzne štandardy, pokiaľ ide o potravinové výrobky a tak ďalej. Sú krajiny, ktoré sú členmi Schengenu, ďalší sú naďalej vystavovaní ponižujúcim kontrolám. Čo chcete v tomto smere urobiť? E E, komisia e, prijala už v minulosti veľa záväzkov, ale nič neurobila. Rovnako je dôležité uzavrieť negociačný proces ohľadne nového finančného rámca, tak aby mohol byť aplikovaný. Ďakujem, pán Kubilius, dve minúty. Madame von der Leyen, coming from small Lithuania. Pani eh, von der eh, Leyen, pochádzam z Malej Litvy eh, a podporujem mm, vašu kandidatúru pretože pre všetko, čo ste povedali. A cítime sa prítomnosťou ozbrojených zložiek u nás oveľa bezpečnejší. Dúfam, že budete veľmi efektívna predsednička, komisia, líderka Európy. Európa pre nás nie je len spoločný e, trh, nie je len e, zdroj e, nášho ekonomického, sociálneho rastu, ale tiež spoločný nástroj na boj proti klimatickým zmenám. A tieto výhody pre nás všetkých sú o to dôležitejšie, keď budú naše ekonomiky sa potýkať s hospodárskou stagnáciou. EU je tiež základom pre bezpečnosť našich pracovných pracovných miest a pre našu e, stabilitu. EÚ je veľmi e, silný a unikátny e, nástroj, ktorý zabezpečuje stabilitu, dodržiavanie práva, mír v Európe. My v Litve sme hrdí na naše úspechy. Je to najlepší príklad toho, aký účinný je tento európsky nástroj. Je to základ politiky, ktorú sme začali už v 90. rokoch. Dúfam, dúfam, že vy ako predsednička Európskej komisie e, budete e, sa snažiť o ďalšie rozšírenie Európskej únie najprv o krajiny e, Západného Balkánu a potom o krajinu Moldavsko, Ľudia si e, zaslúžia našu e, e, solidaritu a chceme, aby mier na tomto kontinente pokračoval. Úspešné pristúpenie ľudu z Moldavia a Gruzinska môže byť veľmi pozitívnym signálom aj pre obyvateľov Ruska. Som presvedčený o tom, že EU pod vašim vedením môže prísť s touto ambicioznou agendou. Pán Van Denika, ďakujem vážený pán eh, predseda pani Van der Leyen. Ja som eh, ocenil váš progresistický proeurópsky prejav dnes ráno, ako aj list, ktorý ste zaslali našej politickej skupine. A ako šéf rumunskej delegácie eh, v sociálno-demokratickej skupine budem za vás hlasovať a hneď vám poviem prečo pretože ste priniesli nádej v boji proti diskriminácii európskej a e, strednej a východnej Európy. Chcete bojovať, aby sme sa zbavili e, dvo, e, dvojakých štandardov. Máme tu predsa priestor, šengenský priestor, kde máme naľavo európskych občanov a napravo Rumunov, ktorí nemajú také isté práva. Ja dúfam, že vy budete môcť bojovať proti e, takémuto dvojakému metru. Rovnako to treba odstrániť aj v oblasti poľnohospodárstva. Vy viete, že strednej a východ, krajiny strednej a východnej Európy e, poberajú oveľa menšie výhody vy hovoríte, že je potrebné vytvoriť e, ducha neopúšťania Európskej únie a ja dúfam, že vy vytvoríte také fondy, ktoré e, by vytvorili e, regi- regióny, ktoré by sa stali energeticky samostatnými. To sú regióny, kde prebieha e, energetická transformácia, ale často tam nestačia financie a ja vám želám veľký úspech. Ďakujem, pán Pet. Milá uh, Ursula von der Leyen, milí uh, Kolegovia, Európa potrebuje e, silnejšiu obrannú politiku. Nedostatok spoločnej bezpečnostnej e, politiky e, má vplyv na ostatné politiky. Je to oblasť, kde Európska komisia musí ukázať svoju odhodlanosť a ja dúfam, že Európsku komisiu povedie predsednička, ktorá má skúsenosti v oblasti bezpečnosti a obrany a ktorá dobre rozumie nedostatkom, ktoré je potrebné vylepšiť zlepšiť mm, mm, v spolupráci s NATO. Ursula von der Leyen eh, prispela k posilneniu eh, európskej európskych eh, obranných eh, zložiek a tiež k eh, posilneniu východnej časti Európskej únie. Je dôležité si uvedomiť, že sa stane prvou ženou, ktorá bude v tejto funkcii predsedničky Európskej komisie. Dnes podporím pani von der Leyen, pretože má skúsenosti v oblasti bezpečnosti a obrannej politiky a má dobrú víziu a chápe, čo Európu robí silnejšou. Ďakujem kolegyňa Mecola na minútu a 30. E, ďakujem e, e, pekne keď sme tu mali kedy reprezentáciu Európy, je to teraz tu. Náš európsky projekt inšpiroval ľudí v mnohých generáciách a počas celého, prostrednícom celého kontinentu, ale musíme pokračovať ďalej. Naša voľná ekonomika umožnila e, e, ľuďom e, žiť lepší život, už nie sú chudobní, ale stále sme ešte príliš ďaleko od našich cieľov. Európa je lepšia, ako bola začias mojich rodičov a nemôžeme byť ticho, keď sú ohrozovaní zainteresovaní, napríklad e, novinári ako kolegyňa e, Galcia. Musíme ochraňovať média. Nesmieme dopustiť, aby občianstvo v Európskej únii sa predávalo ako nejaký e, tovar. Nemôžeme dopustiť, aby plasty sa vypušťali do vôd. Musíme bojovať za klímu problémy ako migrácia e, nemôžu byť existenčnými otázkami, e, ktorými sa výlučne e, zaoberáme. Musíme sa zaoberať aj inými otázkami, musíme byť E, dobrý k tým, ktorí, e, sa, e, ktorí sú na tom zle. Právny štát a sloboda sú veľmi dôležité. Bez toho nie je možné nič. A pani doktorka von der Leyen, vítam, že ste nám tieto prísľuby dali a podporujem vás v boji o konštruktívnu. Pán Laruturu, pani von der Leyen, vy ste si stanovili pre ambiciozne ciele znižiť na polovicu emisie do roku 2030. Máte pravdu, je to otázka života a smrti. Ale pokiaľ ide o klimatickú e, boj e, v, proti klimatickým zmenám sú potrebné peniaze. Áno, potrebujeme e, investičný plán, potrebujeme 100 miliard eur v rozpočte. Každý rok 100 miliard, aby sme mohli financovať Marshallov program pre Afriku, skutočný výskum, aby sme pomohli všetkým rodinám, malým a stredným podnikom v Európe prostredníctvom subvencií. Ako nájsť 100, miliónov, 100 miliard bez toho, aby sme každého zdanili? Treba e, skoncovať s daňovým dumpingom. Keď som bol malý, daň zo zisku v Európe bola 40 dnes je to 20 a zatiaľ zisky a dividendy rastú. Pozrime si na Spojené štáty. Tam e, od Roosevelta po Trumpa e, je to v priemere 38 daní. Takže ak chceme skutočne vyhrať boj proti klimatickým zmenám, tak je skutočne potrebné, aby sme mali peniaze. Je potrebné od budú- v budúcom viacročnom finančnom rámci uvoľniť 100 miliárd eur bez toho, aby to postihlo ľudí, e, malé a stredné e, podniky e, s 5, s 5-percentným nárastom daní je možné získať 100 miliard. Je to veľa? Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem, pani von der Leyen, dnes ste si tu viedli skutočne veľmi výborne. Mnohí z nás boli veľmi kritickí, aj ja. Ale čo som videla je, že máte víziu pre Európu, že chcete spolupracovať, že E, nám e, neupierate právo iniciatívy a samozrejme e, aj to, že ste žena, myšlienka rodovej rovnosti pre komisiu, výborné, alebo napríklad boj proti domácemu násiliu a podobné veci tým nadobudnú lepšie kontúry a tiež ste prezentovali váš prístup k migračnej obrannej politike v rámci celej Európy. Možno to s tými európskymi ozbrojenými zložkami e, príde trochu e, neskôr, ale ste skutočne Amazonka. Dúfam, že e, budete držať v rukách pevne úzdy a budete nás viesť k silnej Európe. Na nás sa môžete spoliehať. A kolega Mureša na minútu 30. Ďakujem pekne, pani nominovaná predsednička. Budem sa sústrediť sústredovať na tri veci. Chcem sa poďakovať, eh, pani von der Leyen, že eh, sa vám podarilo nájsť rovnováhu medzi eh, ochranou limi ochranou životného prostredia a energetickou účinnosťou. Musíme ju zlepšiť, musíme znížiť emisie CO2, musíme to urobiť zodpovedným spôsobom, tým, že sa bude merať ekonomický dopad opatrení, ktoré príjmeme a necháme rozhodovať aj ľudí z regiónu, ktorých sa to týka. Posilníme ekonomiku, Ehm, navrhujete ambiciózny a realistický prístup. Myslím si, že to je správne a podporujem to. Po druhé, navrhujete ehm, nástroj konverzie pre ehm, aký priestor. Môj návrh by bol, aby sme otvorili tento nástroj aj pre krajiny, ktoré zatiaľ, zatiaľ v eurozóne nie sú, ale ktoré sa pripravujú na vstup do nej, aby sme im umožnili prispievať k tomuto nástroju, aby z neho mali aj výhody, aby boli súčasťou tohto nástroja. To by umožnilo vstup do eurozóny, posilnilo by to ekonomiku a tiež by to podporilo e, ekonomickú jednotu v celej e, Európe ako e, člen parlamentu chcem povedať niekoľko slov k šengenskému priestoru. Od 2011. Eh, Bulharsko a eh, eh, Rumunsko vlastne sa chcú stať súčasťou šengenského, šengenského priestoru. Chcem, aby ste umoženili bulharský a rumunský prístup do šengenského priestoru. Je to dôležitá problematika. Naši občania očakávajú od toho veľa. Zmenší to možno zväčší to bezpečnosť v šengenskom eh, priestore, nie eh, naopak. Eh, nie sme všetci rovnakí v tomto parlamente, ale to, čo som si dnes vypočul od pani budúcej predsedničky, ma presvedčilo o tom, že to všetko berie do úvahy a že bude veľkým príspevkom aj pre náš parlament. Ďakujem, kolega Zorinio, na minútu. Vážená pani van der Leyen, Európsky parlament zastupuje občanov. A ako portugalský socialista ja tu reprezentujem tých voličov, ktorí chcú pokrokovú agendu pre budúcnosť únie. V rozhovore v našej skupine sme mali niektoré pochybnosti, pokiaľ ide o e, serióznosť vašich záväzkov, lebo my, Portugalci, e, sme e, zaviazaní našim volič, voličom, ale vaše odpovede a vaše dnešné vystúpenie E, boli oveľa presvedčivejšie a preto my e, môžeme vykročiť smerom k novej etape, ku konkretizácii. A ja by som vám chcel položiť tri otázky. Akú podporu môžeme od vás očakávať pri ochrane viacročného finančného rámca, ktorý by mal byť ambiciózny, e, presadzoval by konvergenciu, kohéziu a integrovanosť území. Ako chcete E, ďalej pokračovať v oblasti zóny euro a e, ako chcete pripraviť robustný a e, odolný rozpočet, ako chcete vykonávať tie pozitívne veci, ktoré ste tu oznámili, ako ich chcete pretaviť do konkrétnych politík európskych občanov, ktorí volia a stavajú na tento úžasný projekt. My čakáme odpovede pani van der Leyen. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Intveld, ďakujem pekne, predseda vážená pani von der Leyen. Ja som úplne presvedčená o vašich eh, kvalitách. červená bodka v strede. Takže ja som presvedčená o vašich kvalitách. otázka však je, či ste tou pravou osobou práve pre túto prácu a tu nie som úplne presvedčená. Poprvé, váš návrh na mechanizmus právneho štátu podľa mňa nie je dostatočný. Je to príliš úzké, je to slabé a viem, že je to návrh pána Timmermansa, ktorý eh, mal priniesť dnes. No a eh, tento týždeň. Ja, ja by som chcela dnes počuť niečo o to, ako budete bojovať proti rasizmu a xenofóbie, eh, čo je v Európskej únii dneška veľký problém. No a po tretie, ma až taká veľmi tie práve politiky, pretože ja podporujem tie návrhy, ktoré ste predniesli, ale dodržiavanie týchto politík, pretože v Európskej únie dokážeme robiť pravidlá, ale nedokážeme ich už uplatňovať. Potom hovorím o Dieselgate, škandály v Facebooku o ochrane údajov, pranie nešpinavých peňazí, porušovanie za právneho štátu a základných práv v Polsku, Maďarsku a inde predchádzajúce komisie boli pri tomto také veľmi nesmelé a ja sa preto pýtam, vy ste kandidátkou členského štátu a jednoducho kvôli tej, tomu procesu, ktorý tu bol. A chcem sa spýtať, či ako predchádzajúce komisie budete, budete tým domáčim miláčikom členských štátov, alebo či budete tým pitbullom a budete ako strážiť pani Edštadler. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani dezignovaná komisár, predsednička komisie, kolegyne, kolegové, dnes zažívame historický moment, pretože stavajú hranice na ďalších 5 rokov v personálnom ohľade. Časy sú komplikované a volebná účasť ukázala, že občania majú väčší záujem o Európsku úniu, ale od nás tiež očakávajú riešenia, od nás očakávajú záruky, pre blahobyta, slobodu a e, bezpečnosť. Európska ľudová strana je najsilnejšou, e, najväčšou silou, no a my chceme formovať proces, nomináciu, dá sa to kritizovať a už e, je to spojené so stratou dôvery občanov, ale treba od toho oddeliť osobu nominovanej, no a dôveru občanov musíme veľmi rýchlo obnoviť. Musíme pozerať a dopredu, potrebujeme schopnú Európsku úniu a musíme odstraňovať deficity. No a ja vás chytím za slovo, keď budete bojovať za to, aby systém volebných lídrov aj v budúcnosti bol právne zakotvený, pretože občanov musíme presvedčiť, musíme im ukázať, že rozhodnutia tu na európskej úrovni sú transparentné. Potrebujeme eh, že pre Európu, ale potrebujeme aj eh, osobnosti, ktoré dokážu eh, prevziať zodpovednosť aktívne formovať a realizovať všetko. Na, vo vás máme na čele komisie osobu, ktorá sa dokáže presadiť. Ja ste o tom nepresvedčili až dnes, ale myslím, že dnes ste iných kolegov presvedčili a preto máte našu plnú podporu a ja vám môžem povedať, eh, že vy vsádzate na tie správne témy, na témy, ktoré eh, prichádzajú do eh, pozornosti, ktoré doteraz pozornosti neboli, ako napríklad násilie proti ženám. My vás plne podporíme. Ďakujem pekne. Pán Šíder, na jednu minútu a prosím, rešpektujte čas. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani von der Leyen. Aj keď vašu nomináciu e, som vnímal veľmi kriticky, musím uznať, že váš prejav dnes bol veľmi dobrý a obsahal množstvo dôležitých vecí, ale ruku na srdce Európa už počula množstvo e, dobrých e, prejavov, ale viac ide o konkrétne projekty. Ide o to, aby sme, že v Európe potrebujeme daňovú spravodlivosť, daňové podvody musia byť zastavené. Treba reálne začať chrániť klímu a aj sociálny pilier už musí byť realitou. A práve tu je ten problém v realizácii a implementácii v Európe. Často to zlyháva na členských štátoch a mnohé z toho sú konzervatívne členské štáty a členské strany EPP. No a implementácia je všetko rozhodujúce, čo potrebuje Európa a v neposlednom rade základné práva a demokratický štát a právny štát. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme o tom nielen hovorili, ale aby sme aj zaistili, aby ste aj vy zaistili, ak budete predsedničkou komisie, aby Európa pred Orbánom a Salvínim nešla do kolien. Ďakujeme pekne, pán Gerens, nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda, pani von der Leyen. Keď vidím výzvy, ktoré pred nami stoja, tak eh, som eh, trochu znepokojený, ale keď vidím potenciál EÚ, tak som eh, upokojený. Odkedy Obama už nie je vo funkcii, slobodný svet nemá žiadny smer a je tu miesto, ktoré treba obsadiť. Kto môže toto prázdne miesto zaplniť? Samozrejme, že Európa. Bude potrebné spojiť všetky zodpovedné sily najskôr Európskej únii e, v snahe e, prekonať e, všetky rozpory sever, juh, východ, západ. E, a to vzhľadom na existenčné a planetárne hrozby. Pokiaľ ide o klímu, tak bude potrebné získať veľké krajiny, ako je Čína, India, Stredný východ. Ak nie, tak ekonómia bude len ilúziou. Treba e, mať odvahu, ak budete zvolená a ak dokážete to, čo vám želám, e, tak nikto na konci vášho mandátu vám nezabudne povedať ďakujem. Ak bohužiaľ e, dôjde k tomu, že to nedokážete, ja vám to neprajem, tak e, to bude zlé. E, naša zodpovednosť je obrovská. Pán Majdel, 1,5 minúty. Vážená pani dezignovaná predsedníčka komisie, my musíme zaistiť, aby Európa, slovila všetkých Európanov, Európa nie je jednoducho len Brusel alebo Štrasburg a Európa, to sme my všetci. Európa nemôže byť eh, viac pre niektorých a menej pre iných. Musíme aj zaistiť, eh, že Európa eh, na každej dediny, mesta, a chlapcovi, dievčaťu, a zkrátka všetkých občanov. A žiadna žiadne výhody nemôžu mať nespravodlivé e, niektoré regióny. A, a ak Bulharsko splňa všetky pravidlá, musí byť súčasťou Schengenu. Pravidlá musia platiť pre všetkých. No a čo sa týka eurozóny, preto aby nás aby to nevyzeralo ako klub pre niektorých krajiny, splňajú kritéria, očakávate rozšírenie eurozóny v tých nadchádzajúcich 5 rokoch. No a tiež Každá firma, každý podnikateľ, každý malý a stredný podnik má problém so zamestnávaním kvalifikovaných pracovníkov. Nemali by sme byť ambicioznejší a nemali by sme prijať opatrenia vzdelávania našich ľudí. No a je dôležité, aby sme začali meniť slova na činy a aj pre priemysel a energetický trh podporu technológií a inovácií tak, aby sme zaistili, že náš kontinent bude ešte konkurencieschopnejší. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Šaldemoze na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani von der Leyen, za váš prejav. Ďakujem, že sociálno-demokratické požiadavky ste vypočuli ambicioznejšia klimatická politika a redukcia CO2 do roku 2030, to je dobré, ale ak to chceme zvládnuť, tak niektoré krajiny musia ísť vzorom nordické krajiny, sú tam sociálno-demokratické vlády, sú ochotné prevziať túto úlohu Dánsko novú vládu a stanovilo si cieľ 70-percentnej redukcie do roku 2030. Chcete vy ako predsednička komisie zaistiť, že krajiny, ktoré uh, budú, budú môcť tým, že napríklad zakážu myslové automobily, ak to bude nevyhnutné. A to bude nevyhnutné. My potrebujeme ambicioznú zelenú zmenu a chceme zachrániť zemegulu. Euró. EU začala ako Únia uhlia a ocele a dúfam, že vy e, zmeníte EU na klimatickú úniu. Ak to urobíte, tak vás môžem podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani Gamon na jednu minútu vážená pani von der Leyen, ja skutočne dúfam, že budete mať úspech. Nie som dnes presvedčená, ale ja by som bola rada presvedčená na konci vášho mandátu, ak chceme bojovať proti klimatickým zmenám a chceme definovať digitálne obdobie európskymi štandardami, musím prestať sklamávať ľudí a tým, že budeme presadzovať žilen toho najmenšieho spoločného menovateľa, musíme ich prekvapiť našimi ambíciami a prekvapiť ich podporou tej najväčšej spoločnej vízie, ktorú všetci máme. Súhlasím s mnohými vecami, o ktorých ste dnes hovorili, ale všetci vieme, že najväčšia prekážka nie je tu, na komisii, ale pravdepodobne na rade. No a rada zdá sa je tou inštitúciou, ktorá z tohto vyjde posilnená. A to ma znepokojuje. Znepokojuje ma, že nie sme ochotní hovoriť o témach, a ísť tam a skutočne reformovať Európsku úniu. Ísť tam. Je to dôležité, pretože toto musíme zmeniť a toto bolo hlasovanie občanov v máji, aby Európska únia bola skutočne zreformovaná, aby fungovala lepšie. A ja myslím, že musí lepšie fungovať pre svojich občanov. Musíme reformovať a obnoviť Európsku úniu, pretože inak všetky dôležité vízie, o ktorých ste hovorili dnes, dnes sa neprejavia. Myslím, že na to nemáme čas. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Korbet, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi povedať, že vyjadrenia o demokracii z tých teraz už prázdnych miest. Chcem povedať, že vy, pani von der Leyen, nastúpite do funkcie len ak získate väčšinu hlasov v tomto parlamente, pričom nový premiér v Británii nastúpi do funkcie bez toho, aby musel získavať nejakú väčšinu. No a vy žiadate parlament, aby na svoj princíp volebných lídrov, čiže vy budete musieť urobiť ústupky voči našim žiadostiam. No a vy ste čo no, ste povedali o politike, to je dôležité, rovnako právo legislatívnej iniciatívy, to je dôležité. No ja by som chcel ešte povedať, že to, čo ste povedali Brexiku, Brexitu je tiež dôležité. Akceptujete, potrebuje uh, eh, odloženia termínu z dobrých dôvodov, ale povedzte mi, existuje taký dobrý dôvod, a totiž, že britská verejnosť mení názor, no a väčšina ľudí zvolená do tohto parlamentu nedávno eh, je proti Brexitu. Prieskumy verejnej mienky sa menia každá opozičná strana v britskom parlamente teraz chce nové referendum. Nechajte tie dvere otvorené. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A posledná, posledné vystúpenie pán Markés na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne. A pán predseda, vážená pani von der Leyen, váš záväzok ústny a písomný k vyššej konkurencii schopnosti solidárnej Európe, to ukazuje, e, že e, pre nejaký náš program, ale tiež nevidíte očakávanie Európa. No, Európa potrebuje naliehavé opatrenia, no a preto je dobré, že ste neváhali e, a, a prieste ste záväzky, ktoré idú m, smerom očakávaní občanov. My teraz očakávame radnú kapacitu no, na to, aby sme dokázali prekonať zablokovanie na rade napríklad karbonizácia, migrácia, reforma eurozóny, pilier sociálnych práv. Nie je tu žiadny priestor na váhanie. Sú pred nami obrovské výzvy ako schválenie rozpočtu pre Európu. My vaše dnešné slova a vaše listy berieme s veľkými očakávaniami Európskeho parlamenta splní svoju úlohu. Občania od vás neočakávajú a od nás neočakávajú nič menej. Mm, takže váš prísľub dnes sa dôležité Európania neočakávajú nič menej ako 5-ročnú záchranu európskeho projektu pro 10 rokoch kríz a, a váhania. Obnovme Európu našich snov spoločne. Ďakujem pekne. A na záver e, vystúpi ešte pani von der Leyen nech sa páči, máte slovo. Mr. President, honorable... Pán predseda, Vážené poslankyňa, poslanci, ďakujem pekne za túto veľmi živú diskusiu. Bola kontroverzná, ak eh, je potrebné eh, Mm, tu dokázať, že európska demokracia je živá. Už tento dôkaz ste eh, predostreli. Som, eh, tu aj mi veľkou eh, cťou, že som mala príležitosť predstaviť vám svoj program. Viete, prejav je len prejavom, je časovo obmedzený, ale vo vašich eh, kanceláriách máte k dispozícii aj usmernenia, eh, ktoré som vypracovala. Podrobnosti o jednotlivých obsahoch, eh, klimaticky neutrálna Európa 2050, kompatibilná, sociálne kompatibilná Európa, Európa so všetkými potenciálmi, ktorá sa bude zasadzovať za lepšiu demokraciu a bude chrániť európsky spôsob života. Keď vás tak tak eh, počúvam, eh, pociťujem, že eh, je tu vnímanie rozdielom medzi západom a východom Európy. Musíme prekonať tieto rozdiely som si vedomá úsilia, ktoré krajiny zo strednej, východnej Európy museli e, vyvinúť, aby sa dostali do Európskej únie. A to treba odmeniť. Som si vedomá aj skutočnosti, že ešte stále je určitý rozdiel medzi juhom a severom. A myslím si, že som dopodrobná vysvetlila, ako by sme to mohli prekonať, ako by sme mohli nájsť e, dobrú rovnováhu medzi zodpovednosťou vypovedenosťou, medzi investíciami, rastom, ktorý je potrebný, aby sme sa spolu zarástli. Rada by som veľmi úzko spolupracovala s týmto parlamentom a preto aj podporujem právo na vlastnú iniciatívu. Myslím si, že musíme nájsť rozumné cesty, aby sme systém volebných lídrov zakotvili do postupov. Myslím si, že to dokážem. Rada by som prispela k lepšiemu partnerstvu medzi Európskym parlamentom a radou som vašim prírodzeným prirodzeným spojencom, ak to tak môžem eh, povedať. A ak eh, teda skôr než pristúpite k voľbám dnes večer, dovolte mi e, povedať, e, citovať slova greckého štátnika, jedného zo zakladateľov demokracie, ktorý povedal, že tajomstvom ku šťastiu je sloboda a tajomstvom k slobode je odvaha. Takže majme spolu odvahu, buďme odvážni, pokiaľ ide o Európsku úniu. Ďakujem Ďakujem vám pekne. Grazie. Ďakujem, ďakujem pani van der Leyen. Uzatváram diskusiu. Hlasovanie sa uskutoční o 18.00 a ďakujem.